Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23. Otváram, otváram zasadnutie, ktoré bolo prerušené 23. septembra 2010. Zápisnica z predchádzajúceho e, zasadnutia máte k dispozícii. Mm, ak nie je nikto proti, nie je, tak považujem zápisnicu za schválenú. No a teraz Pristupujeme k oznámeniam predsedu. Prosím vás, počúvajte ma. Dnes, e, V tento pondelok, Maďarsko e, postihla obrovská katastrofa. Unikol červený vysokotoxický e, kal zo svojej skladky. Je, sú tam mŕtvi, 5 mŕtvych, stovky zranených a my vyjadrujeme solidaritu príbuzným zranených a obetí. Drahí kolegovia, chcem vás upozorniť na to, že zajtra si pripomenieme 4. výročie zavraždenia Anny Politkovskej. Určite si spomínate, že ona zasvetila svoj život odhaľovaniu pravdy o situácii na Severnom Kaukaze. E, vieme, akí sú dôležití nezávislí novinári a my vzdávame čest jej odhodlaniu e, v boji za slobodu vyjadrovania a tlače a e, preto sme sa rozhodli, že jedna zo sál Európskeho parlamentu poniesie jej meno. Samozrejme nezabúdame na ďalších zavraždených novinárov, pani Este Mirovú a Vapurovú a samozrejme e, spomíname si aj na ďalších právnikov Markelova, Magnického a ďalších. E, ich smrť nebola nikdy objasnená a my preto vyzývame ruské úrady, aby sa plne angažovali e, v znovu nastolení právneho štátu a aby skoncovali s takouto situáciou. 10. października przypada Międzynarodowy Dzień na Rzecz... 10. septembra máme výročie e, pozastavenia výkonu e, trestu smrti. E, a teraz sa v mene Európskeho parlamentu chcem obrátiť ku všetkým krajinám na svete, pokiaľ ide o moratórium na trest smrti. Smrť nikdy nemôže byť aktom spravodlivosti a my naozaj s radosťou sme zaregistrovali zmeny k lepšiemu v krajinách ako Rusko, Burundi a Togo. Bohužiaľ, v Japonsku a v Spojených štátoch naďalej sa ešte vykonáva trest smrti. Myslíme si, že verejná debata v týchto demokratických krajinách by mala viesť k zmene situácie čo je šokujúce, tak to je naozaj obrovské množstvo e, popravených krajinách, ako je Čína a Irán. Preto vyzývame vlády týchto krajín, aby pozastavili tieto praktiky. E, Dámy a páni, od Európskej ľudovej strany som dostal žiadosť na menovanie parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií. Zoznam sa nachádza v zápisnici tejto schôdze. Ak počas schôdze nebudú predložené pripomienky, tak na konci schôdze budú považované za schválené. No a teraz prejdime e, k nášmu pracovnému programu. Máme dva dni, dnes stredu a zajtra štvrtok. A e, v súlade s politickými skupinami by som vás chcel informovať o nasledovných e, zmenách. Väčšina politických e, skupín, jasná väčšina je za tri zmeny. O ktoré zmeny ide? Streda. Na program sme pridali nový bod vyhlásenie Rady a komisie o sociálnych ustanoveniach Lisabonskej zmluvy po spoločnej rozprave k, o biodiverzite. E, prebehne táto diskusia. Druhý návrh. Ja sa potom spýtam e, vás, dámy poslankyne a páni poslanci, neskôr, či s tým súhlasíte. Sťahuje sa z programu otázka o stratených e, kontajneroch na mori. Takže tento bod sa vzťahuje štvrtok. Návrh, aby sme začali s hlasovaním o 11.30. A druhý návrh, stiahnuť z programu hlasovanie o správe Maňka o opravnom rozpočte číslo 2 na rok 2010, sekcia 2 lebo rada neschválila stanovisko e, k tejto téme a preto nemôže prebehnúť rozpráva. Ja e, viem, že pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, máte pripomienky a vás teda prosím, aby ste svoje pripomienky predniesli pani Wortmann-Kohl. E- Pán predseda, EPP vždy víta dobrú a dôslednú diskusiu o sociálnych témach počas e, našej plenárnej skôze, ale musia byť dobre pripravené. A to bol dôvod, prečo pôvodne na konferencii predsedov